informoval, že patričný maďarský súd e, postup proti, zastavil postup proti Čabovi Molnárovi na základe toho, že obvinenie bolo stiahnuté a toto imunitné konanie sa týmto skončilo. A z EPP, EFDD